Uh, Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našom zasadnutí. Vítam vás na Vítam vás opätovne na našom zasadnutí. Budeme diskutovať o Európskom sociálnom fonde Plus. Na úvod udelím slovo pani Veronike López Fontane, ktorá je spravodajkyňou. Ďakujem veľmi pekne ja by som na úvod veľmi rada pozdravila všetkých kolegov, vás a pozdravila všetkých s tým, že dúfam, že ste si oddychli počas prázdnin a že teraz sme tu plný síl a môžeme sa pustiť do našej práce, do toho, čo nás čaká a že sa nám, hadam, podarí schváliť túto správu ešte pred koncom legislatívneho obdobia. K správe patrí 19 pozmeňujúcich návrhov a musím povedať, že z veľkej časti zdieľam obsah správy, ktorú predložila Európska komisia a že súhlasím s tým, aby bolo niekoľko fondov zlúčených na to, aby sme sa dopracovali k väčšej flexibilite a konvergencii. Takisto E, takisto e, akceptujem aj jednotlivé odporúčania pre jednotlivé krajiny a aj to, čo bolo uvedené v súvislosti s Európskym sociálnym pilierom. Už som pred letom povedala, e, správa pokrýva tie najrelevantnejšie oblasti a tieto oblasti doplňajú potom ďalšie pozmenujúce návrhy a všetko to ide e, tým istým smerom ako aj súčasný text, ktorý bude následne rozpracovaný jednotlivými návrhmi. Času nie je veľa, chceme, aby správa bola dobrá, chceme, aby správa prispela k zlepšeniu pracovnej a sociálnej situácie a preto musíme pracovať spoločne, konštruktívne a na to je práve dôležité, aby som si dnes po obede vypočula všetky stanoviská, všetky obavy, všetky pripomienky od kolegov. Ešte samozrejme, v pracovnej a sociálnej oblasti existujú významné výzvy, na ktoré musí Európa zareagovať, najmä nezamestnanosť e, mládeže, boj proti chudobe, sociálne vylúčenie, nerovnosť, v rámci, Európ, v rámci, a v rámci európskych regiónov. E, máme, Európsky sociálny fond je dôležitým nástrojom na boj proti týmto problémom a e, je formátom plus sledujeme to, že dojde k naplneniu jednotlivých cieľov a že sa riešenie jednotlivých problémov posilní. Na to, ako som už uviedla, si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa jednotlivé fondy v rámci Fondu Plus zlúčili, keďže celý postup sa zjednoduší a zrýchli. Uľahčí sa aj prístup k fondu zo strany jednotlivých príjimateľov a celý postup bude integrovanejší. Hovorila som o mladých. Napriek tomu, že sú, budú, že, že sú našou budúcnosťou, je bohužiaľ počet nezamestnaných medzi mladými veľmi, veľmi vysoký. Nedokážu sa zapojiť do, do pracovného procesu, čo má potom negatívny dosah na udržateľnosť eh, štátu blahobytu Nezamestnanosť mladých eh, je problémom, ktorý treba riešiť. Krajiny, ktoré majú najvyšší počet neza- mladých nezamestnaných, sú všeobecne tými, ktoré majú zároveň aj iné ekonomické a sociálne problémy a tam navrhujem navýšenie zdrojov z 10 eh, na 15 aby sme dokázali riešiť rýchlejšie a efektívnejšie problémy, s ktorými sa mladí na pracovnom trhu potýkajú. Ďalším problémom je boj proti sociálnemu vylúčeniu a boj proti chudobe. No a E, tu sa domnievam, že je pozitívne, že komisia navrhla vyčleniť 25 e, všetkých zdrojov na tento cieľ. Ale predsa len si myslím, že táto čiastka nie je dostatočná. Viem, že mm, zdroje sú obmedzené, ale predsa len by sme mali pomýšľať aj na navýšenie o ďalšie 2 e, účelom ktorých by bolo to, že by sme bojovali bojovali proti materiálnym nedostatkom a nedostatkom vo výžive. S týmito problémami sa potýkajú skoro všetky európske štáty bez ohľadu na to, aká je hospodárska situácia v tej ktorej krajine. Aj vzhľadom na to, že politika v tejto oblasti nie je rovnaká vo všetkých krajinách. Je preto dôležité posilniť aktívnu účasť špecializovaných mimovládnych organizácií. Oni sú napríklad tých, ktoré pracujú s romskou populáciou, ako aj tých, ktoré, ktoré pomáhajú tým najodkázanejším v Únii. Keďže sú to práve oni, ktoré veľmi dobre poznajú ehm, potreby jednotlivých kategórií ehm, občanov v núdzi treba mať na zreteli aj to, že musíme podporiť, podporovať rovnosť príležitosti a nediskrimináciu, najmä vo vzťahu k prístupu na pracovné trhy. a na záver, ak chceme zredukovať existujúce medzery, medzi regiónmi, ak sa chceme dopracovať skutočnému udržateľnému rozvoju, musíme pracovať e, vo všetkých oblastiach ekonomickej, sociálnej a teritoriálnej, vidiecké oblasti a tie oblasti, ktoré majú demografické problémy, majú menej infraštruktúry a menej príležitostí a majú okrem toho ešte aj problémy so starnutím populácie. Ak zabudneme na teritoriálny aspekt, jednotlivé špecifika, tak bude, mm, tak bude problematické dopracovať sa k vytýčeným cieľom. Pani predsednička, toto sú tie základné návrhy, ktoré som začlenila do prvého návrhu a už v lete som povedala, že budú ešte ďalej rozpracované v rámci podrobných pozmenujúcich návrhov. Toľko v tejto chvíli. Som k dispozícii všetkým kolegom a verím, že sa nám podarí čo najskôr začať e, pracovať na tomto návrhu. Ďakujem veľmi pekne za úvod. Prejdeme k tieňovým správodajcom, pán Benifej za skupinu SAD. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne som povďačný našej kolegyne pani Veronike López Pontanie, za to, že nám predkladá návrh správy. Môžem súhlasiť s veľkou časťou toho, čo bolo uvedené. Myslím, že všetky tieto princípy predstavujú základ pre našu ďalšiu prácu. Máme tu časový harmonogram, čas tlačí, ča, veľa času nemáme, čakajú nás európske voľby a všetci sme si vedomi toho, že práca na tomto dosie, ako aj na ďalších dosie, ktoré sa týkajú koheznej politiky, sú veľmi dôležité a že treba postupovať eh, rýchlo. Ide často o citlivé témy, my prispejeme samozrejme ako sociálni demokrati svojim dielom, ehm, prispejeme svojim dielom k pozícii Európskeho parlamentu a pochopiteľne neskôr v ďalších fázach sa dostanem k podrobnostiam, ale teraz sa budem koncentrovať len na tie základné princípy našich pozmenujúcich návrhov. Myslím si, že nový Európsky sociálny fond by mal byť efektívnejší, mal by, mal by eh, byť určený tým najodkázen, najodkázanejším. Určite by sme sa mali aj poučiť z predchádzajúcich období, mali by sme si vziať príklad z toho, čo bolo úspešné a veľmi je, čo je veľmi dôležité, je zjednodušenie jednotlivých pravidiel, pretože e, cieľom je samozrejme čo najlepšie čerpanie e, finančných zdrojov. ES e plus by mal byť určený by mal byť určený jednotlivým teritoriám s tým, že by sme nemali zabúdať na racionalizáciu a, za, a na znižovanie administratívneho bremena. V tomto smere si myslím, že treba posilniť princíp partnerstva. Ten sa nachádza v texte nariadenia a som presvedčený, že treba ďalej, a že, že takýmto spôsobom sa nám podarí posilniť princíp teritoriality, pričom je dôležité zapojiť miestne regionálne orgány, um, občianskú spoločnosť a mimovládne organizácie. Komisia navrhuje synchronizovať ciele SV Plus so s európskym semestrom napojiť to na odporúčania pre jednotlivé krajiny a na princípy Európskeho piliera sociálnych práv. Ja si myslím, že tento prístup je logický a rozumný. Myslím si, že je to dôležité aj z pohľadu pracovných podmienok a sociálnych podmienok v jednotlivých krajinách, ale je dôležité si vyjasniť to, aby nástroj zostal k dispozícii, aby zostal k dispozícii um, jednotlivým regiónom vzhľadom na ich reálne potreby. Aby bol skutočne aj reálnym nástrojom um, a aby bol transparentnejším, než je dnes. Na druhej strane by to mal byť mechanizmus, um, ktorý by ktorý by zapojil významnejším spôsobom a jednotlivých sociálnych partnerov. A to, <clears throat> čo vlastne umožní, že celý európsky semester by sa stal sociálnejším. Treba tu potom pracovať aj na jednotlivých kvalitatívnych ukazovateľoch a treba rozpracovať v tomto duchu aj potom jednotlivé odporúčania pre krajiny v rámci európskeho semestra. Mohol by som pokračovať podrobnejšie aj ďalej, ale dotknem sa len európskej záruky pre mladých. To je téma, ktorá je blízka môjmu srdcu a súhlasím s tým, že tu je potrebné nástroj zjednodušiť, nástroj už predtým preukázal významné výsledky v boji proti nezamestnanosti mladých, ale zároveň sa preukázalo, že je tento nástroj pomerne byrokratický. Treba využiť možnosť, treba túto príležitosť, aby sme, aby sme na základe skúseností dokázali pracovať ďalej a lepšie bojovať proti proti nezamestnanosti mladých, aby sme na to využili viac zdrojov a aby sme vysvetľovali e, jednotlivé opatrenia a aby sme umožnili to, že prístup k sociálnym službám bude oveľa jednoduchší. Ja v tomto duchu pochopiteľne predložím aj jednotlivé pozmenujúce návrhy a budem sa tešiť na konštruktívnu spoluprácu so všetkými kolegami. Ďakujem ešte raz pani López Fontane za odvedenú prácu. Dosiaľ ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pani Ulrike Trebesius za EKR, nech sa páči. Ďakujem pekne pani spravodajkyni. Váš návrh sa v podstate riadi materiálom komisie. Ide o správu, kde ide o nové usporiadanie e, agentúr, tých, ktoré teraz sú pripojené k, ku komisii a my to považujeme za zmysluplné, to, že komisia by mala mať voľnosť e, zorganizovať sa v budúcnosti účinnejšie a transparentnejšie, usporiadať administratívne postupy, to je podľa mňa správne. Problémy nastávajú tam, kde finančné prostriedky plynu na iné použitie a kde sa rozširuje možnosť e, komisie konať. Komisia tu žiada o flexibilnejší postup a ekonomickejšie reagovanie, e, uspôsobenie sa prioritám EÚ, pretože predseda Juncker už hrozil, že v budúcnosti e, oveľa menej peňazí má plynúť do silných krajín, ako je napríklad Nemecko. A to hneď sa ja, to hneď ja spozorniem, Ehm, pretože i my máme problematické oblasti a nemôžeme akceptovať, že v budúcnosti sa bude investovať menej, pretože kvôli zachovaniu e, eura sa bude smerovať viac peňazí na juh e, Európy, takisto nezamestnanosť mladistvých, e, pretože neexistujú potrebné štruktúry alebo zle fungujú a že teda prostriedky potom sa používajú len vtedy, pretože ide o krízové oblasti nie je zmysluplné e, krátiť to pre krajiny, ako je e, Nemecko či Rakúsko. Teším sa z pozmenujúceho návrhu číslo 3 spravodajky, kde sa zdôrazňuje, že špecifické e, otázky fondov, ktoré, ktorých sa dotýka táto správa, že by sa to nemalo dotýkať. My chceme doplniť, že prostriedky by sa mali vydávať tam, kde použitie prostriedkov môže nastať veľmi účinne Všetky regióny by mali byť oprávnené poberať podporu. Takisto v budúcnosti e, použitie prostriedkov na e, aktivity v tretích krajinách, tak to navrhuje pozmenujúci návrh číslo 1. Tu chcem odporovať, pretože pre oblasť azylu a migrácie existuje predsa osobitný nástroj a Európsky parlament a členské krajiny ak chcú viac prostriedkov, mali by využiť tento špecifický fond, e, navýšiť hlas, formou hlasovania v pléne. Členským krajinám by sme mali prenechať, koľko migrantov chcú prevziať a koľko chcú použiť na integráciu. Ochota krajín e, je teda samostatne stanovovať tie prostriedky. Vieme, aké obmedzené sú prostriedky EU a v tomto prípade tie prostriedky nechceme e, miešať s ďalšími inými formami použitia. Príslušné pozmeňujúce návrhy e, myslím si, že predložíme a teším sa na plodnú spoluprácu so, sporu, e, so spravodajcami. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pán Salimovič, nech sa páči za ALDE. Ďakujem, pani predsednička. Na úvod by som rád uviedol, že podporujeme návrh komisie riešiť nedostatky predchádzajúceho ESF tým, že by sa jednotlivé fondy zlúčili. Myslíme si, že je nesmierne dôležité investovať do ľudského kapitálu, že je dôležité hľadať nové spôsoby riešenia nezamestnanosti mladých, ktorá je e, veľmi vysoká v niektorých členských štátoch a to je neakceptovateľné hovorilo, teda sú tam odvolávky na demografické zmeny, ja to vítam a e, je tam aj referencia, je, je tam teda aj, aj, aj odvolávka na integráciu migrantov a podobne. Vieme, že v niektorých krajinách toho bolo v tomto smere robeného viac než v iných e, a určite takéto krajiny by mali potom od, e, z týchto fondov dostať aj náležité finančné prostriedky. Um, dovolte mi ale poukázať na ďalšie veci. Uh, na vzdialenejšie regióny nemôžu držovať len za pomoci sociálneho fondu. Tieto, fondy, tieto, tieto regióny potrebujú predovšetkým aj infraštruktúru. Ja neočakávam, že SF Plus bude nejakou náhradou. Po druhé, podporujem to, čo bolo uvedené v správe a čo bolo uvedené i tu. A síce, že sa musíme prisp- prispôsobiť novým, novej finančnej realite po Brexite, ďalej zapojenie mimovládok, to je podľa mňa potrebné, treba, si to odkonzul- treba ich konzultovať, pretože sú to oni, ktorí pracujú práve s tými, ktorým sú prostriedky z fondov určené. Pani spravodajkyňa hovorila o zdrojoch, ktoré majú byť e, určené na boj proti nezamestnanosti mladých. Pani spravodajkyňa hovorila o 15%, o navýšení vo výške 15%. Myslím, že o tom by sme mohli ešte podrobnejšie diskutovať potom neskôr potraviny, základná materiálna pomoc. To treba doplniť e, ďalšími opatreniami, keďže potraviny samotné v dlhodobom výhľade určite situáciu nevyriešia. Samozrejme, je potrebné ich poskytnúť, ale ak nebude poskytnutie ak, ak, ak to nebude sprevádzané ďalšími opatreniami, tak e, sa jednoducho k dlhodobému riešeniu nedostaneme. Nezabúdajme na to, že na jednotlivé problémy budeme treba, bude treba reagovať aj pomerne rýchlo, musím byť flexibilný, boli sme nakoniec toho svetkami pri uplynulých krízach. Musíme sa snažiť o to, aby bola administratívna záťaž čo na najnižšej úrovni. Počul som o prípadoch, kedy ľudia jednoducho nakoniec peniaze nedostali, pretože celé, celý postup trval pridlho a preto treba pomýšľať na túto, aj na túto oblasť. Európsky semester. Dobre, treba sa ubezpečiť, aby výsledky a ciele boli prioritou pri schopnosti čerpať jednotlivé zdroje. Európska iniciatíva to je tiež prioritou. E, v niektorých oblastiach sme sa totiž to nedopracovali k žalným výsledkom, v iných oblastiach boli výsledky nad očakávania. Je dobré preto zlúčiť niektoré časti, ale mali by sme si, ja, si vyhodnotiť, prečo boli niektoré oblasti úspešné a niektoré menej. My pochopiteľne predložíme v zmysle týchto pripomienok aj naše návrhy a ešte raz veľmi pekne ďakujem pani spravodajkyni. Ďakujem pani Cimer, nech sa páči za GUE. Ja, dankeschön. Auch ich möchte mich bei der ja chcem poďakovať spravodajkyni za predloženú správu. Pre mňa je dobré to, že hlav, hlavné e, nasmerovanie je také, že ju vieme podporiť hlavne pokiaľ ide o boj proti chudobe. To je naozaj veľmi dobré a podporujem i ten cieľ, aby tu bola komplementarita tých 25% pre sociálnu inklúziu a boj proti extrémnej chudobe takisto a požiadavka po posilnenie princípu partnerstva i odkaz na kódex správania sa. V tomto ohľade budeme s vami a ďalšími spolupracovať. Chcem ešte zapracovať ďalšie pozície, tak budú vyzerať naše pozmeňujúce návrhy. Na jednej strane to, že u tých e, cieľov budeme mať v článku 4 zdôraznenie, že ide o prístup ku kvalita- kvalitnejšiemu zamestnávaniu, nielen zamestnanie, chceme sa vyhnúť prekárnym formám zamestnania. Máme záujem na tom, aby členské krajiny mali povinnosť, aby tu bol e, rodový e, budgeting, ktorý e, bude mať pevné ciele. A pokiaľ ide o tie podiel ESF plus na sociálnej inklúzii. Už vy ste navrhli minimálne 30 To považujem za dobré. Možno by to mohlo byť viac, zvažujem. Sociálna inklúzia v rámci ESF plus a pokiaľ ide o podiel pokiaľ ide o materiálnu depriváciu, tak si my myslíme rovnako, že 4 až 5 by malo byť zvýšenie tých zdrojov, navýšenie teda. To by mohlo byť na rámec toho, na doplnenie dôležité aj miera spolufinancovania 85 programov EÚ proti materiálnej chudobe. To by sa nemalo znižovať, malo by to byť zachované, pretože často sú to jedno, jediné programy, ktoré sú v členských krajinách ktoré niečo proti materiálnej deprivácii vôbec e, niečo robia. Chcem súhlasiť s kolegom z ALDE, je dôležité poukázať na to, že pri pridelovaní takýchto prostriedkov tá e, dôležitá musí byť alebo zaručená záväzná podpora pri potravinových e, pomociach. Potrebujeme naozaj dlhodobú a strategickú formu podpory a inklúzie. Pokiaľ ide o výbor, výbor e ESF+, je dôležité, aby e, popri sociálnych partnerov tu boli i organizácie občianskej spoločnosti. E, existuje ich veľa. Treba to i naďalej podporovať. A pokiaľ ide o indikátory, hlavne výkonnostné indikátory od začiatku by sa mali zjednodušiť a malo by sa jasne ukázať, že zber údajov by eh, mal byť pre konečného užívateľa závislý. Eh, ide o to. Ja. Alebo teda myslím si, že treba dbať na to, aby SF Plus sa vnímal i v diskusiách, ktoré máme súčasne k všeobecnému štruktúrálnemu zastrešujúcemu nariadeniu. Tam máme článok 10, transfer ESF plus prostriedkov do Invest EU. To je ale trhový nástroj a tu ide v prvom rade o zisky na trhu, nie o sociálnu koheziu. Ja si myslím, že by bolo dôležité ukázať tu, že nechceme sa transferovali odtiaľ prostriedky z ESF+, to by bolo proti tomu, čo s týmito prostriedkami dosiahnuť chceme. Naša ďalšia poznámka, povedali sme to už viackrát, sme proti makroekonomickej kondicionalite. Nadviazaním ESF na európsky semester vzniká centralizácia na národnej úrovni. Spoločne by sme mali premýšľať o tom, ako budeme na to reagovať, aké máme vôbec možnosti reakcia na regionálne rozdiely, flexibilnejšie, osobitne potom lokálne E, miestne e, územné samozprávy, ktoré by mali e, možnosť reagovať na potreby, ktoré majú. Nie všetko riešiť na národnej úrovni určitými priemernými hodnotami, ale potom sa minúť účinkom u konkrétnych ľudí. Tieto i myšlienky podporíme konštruktívnou spoluprácou a konkrétnymi pozmejúcimi návrhmi. Ďakujem. Za zelených teraz pani Reintke. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia už hovorili, respektíve zmienili sa o jednotlivých bodoch, o ktorých som sa chcela zmieniť i ja. Myslím si, že sa na nás kladú pomerne veľké očakávania. E, je, je zjavné, že máme problémy s rovnosťou a je to problém, ktorý sa vyskytuje, ktorý sa vyskytuje skoro všade. Čiže ten tlak na nás, aby sme sa dopracovali k najlepšiemu výsledku, je veľký. Kolegovia už e, hovorili o prepojení na sociálny pilier a ak začneme sociálnymi právami, ktoré by, ktoré by mal mať každý občan Európskej únie, to je základ toho, čo chceme, aby nám Európsky sociálny fond poskytoval. Pilier sociálnych práv bol do istej miery sklamaním a preto je dôležité, aby sme Európsky sociálny fond využili na to, aby, sme, aby sa sociálny pilier stal skutočnosťou a to prepojenie by, mm, by malo existovať. Druhý bod. Kolegovia už hovorili o princípe partnerstva Áno, mimovládky a občianská spoločnosť sú príjimateľmi zdrojov, ale sú, oni sú tým, ale oni sú, oni sú veľmi dôležití pre fungovanie sociálneho fondu. Bez nich by zkrátka niektoré veci možné neboli. Musia byť súčasťou jednotlivých etáp celého procesu. Musíme na jednej strane dať na známosť, že oni sú veľmi dôležití v tomto procese a že bez nich by sme sa jednoducho k dobrým výsledkom nedopracovali. Hovorilo sa tu ďalej o otázke začlenenia tých najodkázanejších. Myslím si, že tých projektov počas uplynulého programovacieho obdobia bolo veľa v rámci fondu FEAD. A ak sa chceme, ak chceme, aby bol štvor, ak, ak chceme, aby tie 4 ehm, čerpania rozpočtu bol našim cieľom v rámci únie, tak by sme sa mali snažiť e, o minimálne, minimálne investície vo výške aspoň 4 tie, tie zdroje potrebujeme. Súhlasím, že musia platiť určité podmienky, nielen v oblasti, e, oblasti potravín a tak ďalej. Potrebujeme aj dodatočné poradenstvo v rámci programov, ale predsa len by sme mali mať dostatok zdrojov, ktoré treba v tejto oblasti vynaložiť. Je to jedna z najdôležitejších oblastí. Chcela by som poďakovať za rozšírenie časovej lehoty, za prečne časovej lehoty. To už bolo povedané na zasadnutí tieňových spravodajcov. Musíme konať rýchlo, áno, ale zároveň sa obraciam na kolegov, na všetkých kolegov s tým, že je dôležité Um, získať eh, názory, stanoviska všetkých, ktorí v minulosti pracovali na Európskom sociálnom fonde a preto, preto apelujem na všetkých na nás, na všetkých nás. Áno, treba konať rýchlo, ale zároveň si musíme vypočuť aj všetky organizácie, ktoré pôsobia v členských štátoch, pretože len takýmto spôsobom sa môžeme dopracovať k naozaj takému výsledku, aký si všetci želáme. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pani predsednička musela odísť a ja ju um, nahradím na chvíľočku. Myslím si, že v tejto chvíli si želal vystúpiť pán Tomás Mann. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani úrodujúca, predsedajúca. Myslím si, že e, je, je to dobrý predpoklad e, pre správu. Keď ty robíš správy, sú veľmi ambiciózne, ale súčasne orientované na konsenzus. Myslím si, že budeme mať dobré výsledky s ktorými tieňoví ďalší budú vedieť žiť. Mňa teší, že pán Oettinger odprezentoval svoju predstavu, keď povedal, že určité ťažiskové body treba realizovať. Sem patrí Erasmus+. Je to veľmi e, dobrá, e, tak povediac, e, známka, do, dobré, dobrá vizitka pre EÚ. chceme, aby to narastalo. Mnohí sa stiažujú, že potrebujeme viac prostriedkov. Musíme sa postarať o to, aby členské krajiny platili viac, alebo musíme to vnímať tak, že, pros- že sa zredukujú úlohy. Ja som za tú prvú vec, aby členské krajiny cítili, že je to dôležitá hodnota, nie len takéto úzkoprse národné zmýšľanie, že treba vyhrať voľby a tak ďalej jednej oblasti sa to týka, kde je to úspešné a to je záruka pre mladých. Tu v parlamente a v Európskej komisie od začiatku to bol projekt e, odsúdený na zlyhanie, lebo e, miestne samozprávy nespolupracovali. Ale ako sa mohlo vôbec niečo také stať? Našťastie sa to neudialo, ale teraz už áno, ten tlak e, sa zachoval to treba robiť i s témou Erasmus+, teda starať sa o to, aby bolo to bolo eh, implementované. Chceme dosiahnuť to, aby ľuďom sa pomáhalo, práve mladým a čiastočne ide o naozaj akrobáciu z ich strany, aby sa dostali eh, z nezamestnanosti. Netreba len rečniť. Medzičasom to funguje, lebo tu zostal tlak a to je základ pre našu správu. Teším sa. Bývalého komisára som e, videl e, pán Andora. To ma veľmi teší. Určite. E, ešte ďalšia poznámka. Veronika, ty si poukázala na to, že musíme mať rôzne kritéria. Jedna vec je hospodárska, potom sociálna, potom teritoriálna. Je správne považovať to za teritoriálnu záchu. Nemôže byť predsa prípustné, aby e, e, sme len chudobné krajiny podporovali. Sú i v bohatých krajinách určité oblasti, ktoré sú veľmi chudobné. Nehovoriť sa, nemali by sme hovoriť v tom zmysle, že budeme rozohrávať regióny proti sebe. Je to naozaj vec dôležitá. Je celkom jasné, že sa musia zapojiť sociálni partnery, kolegyňa Cimer, keď chceme e, byť činní lokálne, nuž, keď chceme to urobiť e, krajinsky, špecificky, budeme mať, myslím, dobrú, dobrú e, základňu, dobrý základ, kde bude treba pridať veľa kapacity a ja verím v to, V neposlednom dôsledku e, si myslím, že dôvod je ten, že kvalita prichádza preto, že e, sa o to postarala Veronika. Veľmi pekne ďakujem. Myslím, že e, všetci budeme spolupracovať veľmi konštruktívnym spôsobom. Komisia, nech sa páči. Želáte si vystúpiť? Thank you, um, chair and... Hm. Ďakujeme pani spravodajkyni správu sme si prečítali. Uh, uh, Je to dobrý začiatok a chcem poďakovať tým, ktorí intervenovali jednotliví tí poslanci, pretože sme anticipovali i ďalšie poznámky. Budeme sa tešiť na diskusie, ktoré prídu, aby sa táto diskusia posunula ďalej Uh, more tech. Ešte sa zamerám na také technické poznámky. Ide o správu, ktorá sa obracia na dve kľúčové uh, priority, obo zosilnené investície, zvýšenie investícií do sociálnej inklúzie. Komisia uznáva že to sú dôležité výzvy, ktoré má pred sebou Európa. Chcem vyjasniť to stanovisko vysvetľujúce, hlavne pokiaľ ide o zabezpečené predbežné financovanie z technického pohľadu predbežné financovanie je v nariadení všeobecnom a má e, horizontálny rozmer. Prijatie predbežného financovania, ktoré sa poskytlo pre iniciatívu pre mladých v roku 2015, treba vnímať ako výnimeč, výnimočnú reakciu na ekonomické okolnosti. A ďalší bod na vyjasnenie po technickej stránke sa navrhuje sa týka pozmeňujúceho návrhu číslo 15. Berieme na vedomie, že správy pokiaľ ide o zvýšenie o 2 sociálnej inklúzii, tie 2%, ktoré sú zacielené na, na opatrenia riešiace e, mimoriadnú chudobu a základnú materiálnu pomoc komplementárnu k 25% investícií do sociálnej inklúzie. Pokiaľ je o zmýšľanie komisie, my náš návrh vnímame ako taký ktorý poskytne členským krajinám viac flexibility. Sú tu dva typy členských krajín v operatívnych, podľa toho, aké si vyberú operatívne programy. Operatívny, operačný program 1 a potom typológia 2, kde ide o inkluzívne opatrenia. A práve ten druhý typ je v rámci tých 2%. Toto očividne reaguje na množstvo vystúpení, ktoré tu zazneli v tejto veľmi plodnej diskusii. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá po technickej stránke, je pozmenujúci návrh 17 kde správa navrhuje, aby osobitný cieľ, osobitný cieľ 11 sa riadil kapitolou 2. Cieľ 11 je, je osobitný cieľ zameraný na kroky, pokiaľ ide o chudobu. Chceli by sme mať ľahšie pravidlá a oni chcem, aby specifické ciele sa riadili kapitolou 3. ak sa to riadi kapitolou 2, to by vlastne prinieslo zložitejšie pravidlá, ďalšie fondy zdieľaného manažmentu. Chceli by sme vec poďať čo najjednoduchšie. Potom veľmi stručne k ďalším trom bodom zjednodušenie partnerstvo a semester. Zjednodušenie to je úprimné úselie s cieľom zjednodušiť pravidlá, pokiaľ ide o napríklad programming, management, indikátory, takto ich treba spoločne čítať. Partnerstvo je veľmi dôležité. To sa týka všetkých eh, fondov v rámci vzdialeného manažmentu. Tieto pravidlá musia poskytovať priestor pre partnerstvo. Toto sa týka e, návrhu SF, ESF+, kde v článku 8 sa hovorí o adekvátnej podpore partnerom, vrátane sociálnych, ako kľúčových aktérov, nielen príjemcov, kľúčových aktérov implementácie projektov v teréne. A potom spojenie so semestrom, zase pokiaľ ide o význam sociálneho zamerania, toto bol pôvodný zámer komisie z dvoch uhlov. Architektúra samotného nariadenia, ktorá celkovo odzrkadľuje späť špecifické ciele na implementáciu piliera – sociálnych práv, ale tiež keď hovoríme o napojení na semester, samotný semester odzrkadľuje hlavne ten zamestnanecký uhol, ten princíp zapracovaný do európskeho piliera sociálnych práv. Tým e, ukončím svoje e, úvahy a takisto chcem poďakovať za veľmi dobrý e, rozbeh a začiatok. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Neviem, či si ešte niekto z kolegov želá zareagovať. Ak nie, tak by sme našu diskusiu uzatvorili. Ja ako spravodajkyňa by som rada uviedla, že nebudem teraz podrobne reagovať na všetko, čo tu odznelo. Všetky vystúpenia boli veľmi zaujímavé a Očakávam všetky pozmenujúce návrhy, veľmi sa na ne teším a e, som presvedčená, že sa nám spoločne podarí sa dopracovať k zdarnému koncu. Takže ešte raz srdečná vďaka všetkým, bolo to veľmi zaujímavé. Myslím, že môžeme našu rozpravu ukončiť a prejsť k ďalšiemu bodu nášho rokovania. Áno, pôjdeme ďalej k prezentácii takto ešte predtým. 25. septembra je koniec lehoty na predkladanie pozmenujúcich návrhov. Trošku sa to, trošku sa to odložilo. Um, potom diskutovať o návrhu budeme 18. októbra. Hlasovať sa bude 26. 27. novembra Dúfajme, že sa nám podarí na čas pripraviť všetky kompromisné návrhy a aby sme dokázali potom aj včas na pléne schváliť návrh správy. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Workshop na tému Európsky sociálny fond plus prvom rade by som rada poďakovala správodajcom a e, na úvod e, by som rada uvítala pána Laslandora, bývalého komisára. Nech sa páči, máte slovo. Drahí členovia, dámy a páni, e, táto miestnosť a tento výbor mi vracajú príjemné spomienky No ale teda chcem povedať, že dnes budem hovoriť na tému ESF, nové a staré nariadenie, ako e, e, e, nezávislá osoba s relatívne dobrou pamäťou a chcem pripomenúť niektoré z elementov predchádzajúceho cyklu a porovnať novú diskusiu s predchádzajúcou. Tu moja prezentácia začína. Počas 10 minút, ktoré mám k dispozícii, by som chcel trošku zdôrazniť vývoj Európskeho sociálneho fondu, eh, ktorý sa teraz mení na ESF+, zdôrazniť otázku absorpcie analytickým spôsobom, eh, diskutovať o kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch a eh, vypracovať akúsi typológiu krajín a diskutovať o niektorých riešeniach Eh, ktoré sú k dispozícii, ale aby som začal eh, predchádzajúcou diskusiou, chcem pripomenúť súbor nástrojov z roku 2010, kedy predchádzajúca komisia a predchádzajúca diskusia o viacročnom eh, rámcovom pláne mm, začala tí z vás, ktorí to vedia prečítať, vidia, že väčšina z návrhov, ktoré boli predložené dnes, už existujú nejaký čas, existuje akýsi vývoj finančného nástroja Európskej e- únie a existuje akési neustále úsilie cyklus po cykle zlepšovať fungovanie a zavádzať elementy e, inovácie, pokiaľ ide o podmienky, pokiaľ ide o e, reguláciu, aby sa docielil lepší efekt. Ale to je skôr taký vývoj viac než revolúcia. E, tomto kontexte. <clears throat> No a chcem to dokázať, preukázať takým spôsobom, že porovnám úsilia e, komisie Barosa so súčasnou Junckerovou komisiou na základe piatich kritérií, vlastných je 6, čiže ako je definovaný objem ESF ako sa zabezpečí politické zosúladenie, sociálna inklúzia, akým spôsobom je zakomponovaná do systému, čo sa stane so mládežou, finančný engineering, ako je to prenesené z iných fondov do MSF a ako e, sa dá docieliť zjednodušovanie v predchádzajúcom cykle čo je v súčasné prebiehajúce obdobie eh, viacročného finančného rámca. Tam bol nový element definície roz objemu ESF eh, na úrovni EMU. Čiže do toho okamihu pokiaľ ide o fond zapracovaný do eh, koheznej politiky, členské štáty boli pomerne autonómne. A bola to veľká otázka, dokonca veľký spor, zabezpečiť, aby Európsky sociálny fond bol definovaný na úrovni EÚ čo sme my navrhovali v tom čase, bolo definovať to ako e, časť politickej kohézie a teraz sa to vyvinulo e, a je z toho absolútne číslo, čo je väčšie ako 100 miliard eur pre to 7-ročné obdobie. Je to také trošku záľudné, ako týchto 101,2, ako sa to vyvinie, ale e, posolstvo toho celého je jasné, že to nie je len pre reziduá, ale e, musí to byť definované na úrovni Európskej únie. Čiže zámer e, bol e, zdôraznený politické zosúladenie v predchádzajúcom cykle Europe 2020, ktorý mal byť operacionalizovaný cez európsky semester. Je tam európsky pilier sociálnych práv. Už tu zaznela dôležitosť tohto a je to viac prepojené na európsky semester, možno viac ako predchádzajúci cyklus, čiže politicky, politické zosúladenie by malo byť zdôraznené sociálna na inklúzia. Viacerí rečníci na to poukázali, že z 20 súčasných dôjde k nárastu na 25 celkového ESF. Ja chcem povedať, z historického pohľadu Nemôže, no, ale jednoducho predpokladá, že tých 20% e, máme a dá sa to brať ako samozrejmosť znovu. Keď sa to navrhovalo v roku 2011, nemôžem vám povedať, koľko ľudí mi povedali, že to je nepriateľné a rada to zabuje. A jeden výbor v parlamente, ktorý nie je tento výbor, to zabije. A veľa členských štátov a zainteresovaných strán to zabije ako minimálny podiel. Ale na záver tých rokovaní 20 ostalo zachovaných, bolo to docielené, hoci e, to bolo spojené s veľkými ťažkosťami a vtedajší predseda pán Baro sa tiež váhal v určitom okamihu, či to ponechať ako e, dôlitický politický bod až ma oslovíte o 7 rokov, tak vám prezradím, ako som presvedčil Barosa, aby trval na týchto 20% minimálneho podielu pre sociálnu inklúziu. Ale myslím si, že je pochopiteľné, prečo je to opodstatnené, eh, dokonca to navýšiť eh, a nie len zachovať. Pre mládež eh, iniciatíva zamestnanosti mládeže je tu snaha zaintegrovať, ale Ehm, ponechať tam ten eh, podiel 10%. Eh, čo chcem zdôrazniť je, že v tejto tabulke porovnávame realitu existujúceho obdobia eh, s návrhmi budúceho piliera. Ale ak je otázka, že čo navrhovala komisia v roku 2011, teda na začiatku rokovaní, pre iniciatívu zamestnanosti mládeže, mládeže odpovedie nič. Prečo? Lebo sme si mysleli, že všetko, čo by tento fond mohol urobiť, že všetko môže byť financované Európskym sociálnym fondom, ale na záver rokovaní e, toto bolo zavedené e, z dôvodu väčšej viditeľnosti a aby sa zabezpečilo, že politici e, môžu trošku kontrolovať aj implementáciu politiky, eh, na ktorej sa dohodla už vtedy rada. No a je to teda dôležité, aby to bolo zachované, aj keď je to zložité, ale eh, úloha eh, tohto, tejto časti bola potvrdená. Čo sa týka engineering, to je inovatívna oblasť. Je tu priestor pre inovácie, ESF to je investície ľudského kapitálu, ale treba to robiť obozretne. Tam e, bol e, fond pre mikrofinancovanie a otvoriť priestor pre určité e, politické bondy pre lokálne vlády, aby mohli vytvárať sociálnu politiku, ale toto, musím povedať, boli veľmi malé, ale inovatívne kroky. a chápem, že zámer je otvoriť to viac pre Eh, eh, financovanie sociálneho dopadu. Vypočul som si tu eh, určité obavy a myslím si, že tie obavy sú odôvodnené. Takže inovácia je nevyhnutná, má to svoj dôvod, ale treba zohľad, zabezpečiť alebo zohľadniť zameranie samotné zameranie tohto fondu a neumožniť odklon tých financií. Zjednodušovanie, tzv. zjednodušené Eh, nákladové opcie, eh, tá je lump sums a potom eh, teraz sa predložil teda ide tam o menšie fondy a to je ten najjednoduchší krok v zjednodušovaní. Vždy je priestor ešte ísť o krok ďalej, čo by tiež malo napomôcť politickému zosúladeniu členských štátov a zabezpečiť, aby dostupné finančné nástroje boli praktickejšie. Veľmi často posudzujeme výkonnosť členských štátov a výkonnosť e, tohto finančného nástroja EÚ na základe absorpcie. A tiež e, sa chcem zamerať trochu aj na toto, ale s tým, že toto je len jeden, e, jedna, jeden dôležitý aspekt z viacerých a táto absorpcia To je parameter pre input e, e, spolu s otázkou pravidelnosti. Keď máme celkové posúdenie ESF, tak príspevok e, k ekonomickému rastu musí byť takisto vnímané a v tomto konkrétnom prípade, či to pomáha sociálnej konvergencii alebo nie sociálnemu rastu. Čiže máte tu na jednej strane posúdenie inputu na, na, na pravej strane output a hore na e, hore je to skôr kvantitatívny aspekt a dolu je to skôr ten kvalitatívny, sú to skôr tie kvalitatívne aspekty. Pre posúdenie je dôležité oboje. Myslím si, že je dôležité pozrieť sa na všetko. Myslím si, že pre sociálnych politikov najdôležitejšie je docieliť sociálnu konvergenciu, ale ak očakávame, že fond zabezpečí e, politiku, ako dobre môžu byť tie financie absorbované členskými štátmi, to je kritická otázka. Ak je nízky e, alebo meniaci sa, meniaca sa miera absorpcie, to znamená, že tá politika sa nedostane do členských štátov a tá žiaduca transformácia sa neudeje v členských štátoch. To môže mať viaceré dôvody, ekonomické, politické, alebo aj administratívne. Inými slovami, administratívne slabiny, e, z ktorých vychádza e, takáto zlá výkonnosť. Keď toto zoberieme do úvahy, nezlaknite sa tejto tabulky, pretože poskytuje len súlad, e, súhrn predchádzajúceho cyklu, aké rôzne boli skúsenosti jednotlivých členských štátov. Čo chcem povedať je, že niektoré krajiny e, za 7 rokov môžu absorbovať viac ako 90 dostupných financií a niektoré e, majú 60, 70 alebo 70 a s tým bojujú. Čiže sú tu veľmi zložité prípady alebo kategórie a na základe čísel ktoré ste videli, aj keď ste na to asi nevideli, s tými malými písmenami, odporúčam zohľadniť rôzne kategórie. Krajiny e, so silnejšou alebo slabšou administratívnou kapacitou a z krajiny so silnejšou alebo silnejším alebo slabším politickým zosúladením, či sa tie krajiny identifikujú s tou politikou alebo nie. A toto v kombinácii s dlhodobým pozorovaním e, stanovuje, či krajina je dobrým absorbovateľom e, fondov alebo nie. Rakúsko, Rakúsko je šampiónom, šampiónom nad 90% absorpcia. Prečo? Lebo sú zosúladení s tou politikou sú identifikovaní eh, so sociálnou politikou EÚ, majú dobrú administratívnu kapacitu. Španielsko sa identifikuje s politikou, ale, ak, ale zase domáce štruktúry sú príliš zložité. Nie európske, ale domáce štruktúry pre Španielsko boli jednoducho príliš zložité. Absorpcia bola eh, konzistentne oveľa, oveľa slabšia. Spojené kráľovstvo, vynikajúce administratívne kapacity, nízka identifikácia E, so sociálnou politikou EÚ, čo je veľmi slávne alebo neslávne podľa toho, na koho ste strane. Preto absorpčná miera EÚ bola tiež historicky nízka. No a Rumunsko spadá do tej slabej kategórie z oboch, v oboch kontextoch. Nízka administratívna kapacita, nízke politické zosúladenie. Napríklad, keď sa pozriete na otázky ako integráciu rómskej menšiny do spoločnosti alebo na trh práce alebo v školách, nie je divu, že Rumunsko bolo tam tým najchronickejším prípadom chronick- eh, teda nízkej absorpcie ESF. Čiže tieto kategórie musia byť eh, zohľadnené oddelené. a keď sa pozrieme na nápravy, musíme sa pozrieť na klientov a nie čisto na to, čo možno zjednodušiť na úrovni Európskej únie. Mohol by som pohovoriť aj o nízkej alebo žiadnej absorpcii iných nástrojov, EGF napríklad, kde prekážkou e, jednoduchej absorpcie je nedostatok vlastného rozpočtu EGF. Na základe toho e, sa predlžuje čas alokácie, je oveľa dlhší, než by to bolo nevyhnutné, alebo jednoducho preto, lebo niektoré krajiny ako Spojené kráľovstvo e, v ideologicky sú proti EGF, aj keď by to mohli využívať, takže ho neuvaž- ne, nevyužívajú. A niektoré iné krajiny by sa tiež zachovali inak, keby ich vlády sa chovali inak. Iniciatíva zamestnanosti mládeže notoricky aké absorpčné problémy boli na úvode, na začiatku a súčasná komisia veľmi múdro navrhla zmenu mm, predbežného financovania vopred a tým sa všetko zmenilo a umožnilo to rýchlejšiu absorpciu. Toto ponaučenie s e, predbežným financovaním e, v rámci iniciatívy pre zamestnanosť mládeže, na to by sa, to ne, na to by sa nemalo zabudnúť, aj keď to bude E, zaintegrované do ESF alebo ESF plus mikrofinancovanie. Komisia spolupracovala s EIF a tie rigidnosti v Európskom investičnom fonde to e, viedlo k určitým prieťahom. E, toto len veľmi rýchlo. No a teraz vlastne už sa dostávam k záveru a to, že tie stereotypické riešenia pre absorpciu fondov. To je dobrý východzí bod, konkrétne zjednodušovanie a flexibilita, ale nie nevyhnutne poskytujú e, takéto kompletné riešenie. Je to e, teda e, e, e, e veľmi zvodné, pretože to znamená, že menší klienti dostanú e, e, viac financí. Flexibilita je krásna, pretože e, zohľadňuje rôznorodé prostredie a veci sa menia v čase, ale zjednodušovanie často vychádza z národnej úrovni a zmeny na úrovni EÚ to nie často vyriešia a flexibilita ak je to prehnané, tak to Eh, vyústi do akejsi samoobsluhy ESF. Čiže sú tu viaceré aspekty. Preháňanie, zjednodušovania, tu hrozí eh, hrozia zvyšujúce sa problémy, eh, pokiaľ ide o pravidelnosť. A preháňanie flexibility, tam je riziko, že sa zníži to politické zosúladenie, ktoré pokladám za veľmi dôležité s týmito nasmerovaniami si myslím, že je dôležité mm, posilniť lokálnych aktérov. Znamená, že treba posilniť niektorých lokálnych aktérov, aby sa priamo napojili na úroveň EÚ. Uvediem tri príklady. Napríklad integrácia migrantov. Áno, neexistuje jedno riešenie pre všetkých. Niektorí, niekedy samotné mesta najlepšie vedia, ako naložiť eh, s migrantmi a malo by im byť umožnené, aby sa napojili alebo aby eh, aplikovali priamo sociálni partnery. Bohužiaľ, budovanie kapacít sociálnych partnerov prechádza politickou prekážkou na národnej úrovni. Mali by sme akýmsi spôsobom zlepšiť možnosť pre sociálnych partnerov aby e, im bolo umožnené budovanie kapacít, aby o to požiadali priamo na úrovni EU, čo existuje, ale v nízkej miere a toto by malo byť možno posilnené. EGF už som spomenul Spojené kráľovstvo, ale moja krajina Maďarsko kde sa tiež zriekla EGF. Národná úroveň, niektoré národné úrovne e, by to posúdili lepšie, či aplikácia je opodstatnená alebo nie a mali by byť splnomocnení, aby tak urobili. Čiže mm, to sú len malé príklady, ale znovu mm, nie je to čosi, čo by si vyžadovalo akúsi revolúciu, ale mm, akési doladenie existujúcich nástrojov pre lepšie výsledky a lepšie prepojenia. Takže tu je 5 záverov z toho celého. Myslím si, že je veľmi dôležité zabezpečiť a zachovať zameranie na účel fondov, či je to e, európsky rozpočet ako celok, alebo či sú to špecifické nástroje alebo programy. Musíme investovať do administratívnej kapacity, ale tam to musí byť obmedzené, pretože nie vždy je to administratívna kapacita, čo je problém. Uh, vlastníctvo, e, vyššie e, e, navrhované národné miery kofinancovania sú správnym nasmerovaním a spolu so splnomocnením na, na lokálnej úrovni by sme mohli zvážiť tretí typ systému manažmentu medzi zdieľaným a priamým tzv. manažmentom a tu už existujú príklady z minulosti. Ďakujem vám za pozornosť. Komisár veľmi eh, Pekne ďakujem za zaujímavé a veľmi obsažné vystúpenie. Ďalšou rečničkou je pani Samek. Je predsedničkou Inštitútu pre sociálny výskum a bude hovoriť o skúsenostiach príjimateľov v rámci súčasného financovaného obdobia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo, za pozvanie na vaše zasadnutie. My sme pripravili na začiatku tohto roka pre váš výbor tento materiál a vtedy sme sa zamerali na to, ako sa zhostiť e, tých nových e, zmien. Uvidíme, potom ďalej, že hlavným cieľom bolo zjednodušenie a posunenie administratívnych kapacít. My sme sa venovali analýze hlavných dokumentov, ale trošku sme sa pozreli aj na prácu v teréne, rozprávali sme sa e, rozprávali sme sa e, s hlavnými aktérmi, s príjimateľmi finančných zdrojov, e, rozprávali sme sa s expertmi, so zástupcami e, agentúr, ktoré spravujú tieto prostriedky. Pozrieme sa teraz na tie najdôležitejšie zmeny v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Ktoré z týchto zmien považovali príjmatelia za tie najdôležitejšie? Prvou bol posilnený záväzok eh, v súvislosti s inkluzívnym rastom. tu išlo aj o, sociálne, o sociálnu inklúziu, teda tých 20 ktoré mali byť vynaložené na súvisiace opatrenia. Išlo o nový typ krokov, nové, nové kategórie príjimateľov a tu práve došlo k tým e, väčším zmenám v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Čiže nešlo len o zamestnanecké služby, vzdelávanie, ale išlo aj o um, išlo, išlo aj o ďalšie opatrenia integračné, išlo o pokrytie ďalších integračných oblastí. Ako som už uviedla, išlo aj o nové cieľové skupiny, nielen nezamestnaných, ale aj o skupiny najodkázanejších, napríklad e, kategórie, také kategórie ako napríklad e, rómska populácia či migranti. Ďalej nešlo len o tých e, zvyčajných príjimateľov SF, išlo ale aj o mimovládne organizácie, mesta, regióny, občianskú spoločnosť, čiže aj oni e, majú možnosť zohrávať v tomto ohľade dôležitú úlohu. A to všetko má pochopiteľne dosah aj na vnímanie zmien, na to, čo predstavuje ten najväčší problém, ktorý, musí, ktorý muselo nové programovacie obdobie vziať do úvahy. aký bol teda výsledok. Výsledok bol taký, že nové obdobie, alebo teda tie zmeny boli vnímané ako zjednodušené, ale um, porovnaní s predchádzajúcim obdobím 2007-2013 ESF um, už zaznamenával určité formy zjednodušovania aj z pohľadu nákladov a v novom programovacom období sa tieto možnosti rozšírili aj na iné fondy a bolo preto možné, um, aby komisia dostala novú právomoc e, schváľovať nové možnosti zjednodušovaného rozpočtovania, zjednodušovaných, zjednodušených nákladov prostredníctvom delegovaných aktov. Znamenalo to, že panovala i väčšia právna istota pri takýchto možnostiach, takýchto alternatívnach, ktoré mohli príjmatelia využívať. A to následne znamenalo aj aj e, menšiu mieru e, chybovosti alebo prípadného zamietania alebo zamietnutia návrhov. Čiže celkovo e, správa projektov bola lepšia. Ďalšie veci, ktoré na, o ktorých sa hovorilo, bolo budovanie kapacít v novom období existuje nové ustanovenie, kedy, kedy, kedy agentúra, ktorá správuje, musí veľmi jasne uviesť, o čo pôjde pri implementácii programov a Ďalej, ďalším dôležitým aspektom, ktorý bol zdôraznený, je, bol princíp partnerstva. Čiže to sú tie hlavné otázky, ktoré považujeme, teda, ktoré boli považované za relevantné zo strany príjmateľov ESF. My sme sa počas našich stretnutí e, dozvedeli, a nakoniec sa to ukázalo aj e, zo štúdií, ktoré boli vykonané počas uplynulých rokov. No a v čom tkvejú tie problémy? Ktoré, sú, ktoré oblasti sú problémovými oblastiami? Ako to vnímajú príjimatelia? Často napríklad mnohí príjmatelia, um, najmä tí najmenší, um, môžu prísť s inovatívnymi riešeniami. Um, niekedy, keď sme sa teda pozreli na celý cyklus projektový cyklus, tak sme zistili, že v úvode je tých problémov pomerne veľa, čiže pokiaľ ide o prístup k financovaniu, hovorím, hovorí sa, mm, Primatelia hovoria, že nevedia o príležitostiach, nevedia, že môžu požiadať o financovanie a potom, ak sa aj rozhodnú zažiadať si o projektové financovanie, tak konštatujú, že nie je jednoduché zistiť, e, na koho sa môžu obrátiť e, s doplňujúcimi otázkami a kto im môže pomôcť pri príprave návrhov. Je to preto, pretože existuje jednoducho príliš veľa rôznorodých pravidel aj v rámci napríklad jedného regiónu, v rámci jedného programu Poviem príklad. Sociálna inklúzia, tá celá os je spravovaná zo strany viacerých eh, subjektov. Ak si to porovnáme napríklad eh, s oblasťou zamestnanosti a vzdelávania. Čiže nie vždy jednoduché pochopiť, o ktoré konkrétne pravidlá ide. Ďalej hovorili o tom, že eh, lehota na predkladanie návrhov je prikrátka, najmä ak chcete navrhnúť niečo inovatívne, niečo nové, ak ide o projekt komplexnej povahy. A lehota nie je dostatočná ani na to, aby boli vytvorené efektívne partnerstvá. Zase by malo ísť o to, že tá záťaž bude čoraz viac znižovaná, ale v reále e, sú tie pravidlá pomerne rigidné, pretože vychádzajú z tých zvyčajných aktivít, e, teda z tých vzdelávacích, zamestnaneckých aktivít, e, služieb a práve tieto konkrétne pravidlá nie je potom jednoduché využiť pre iné typy projektov. Primatelia skonštatovali, že celý proces výberu bol netransparentný, e, ťažko vedeli potom k výberu, ktorých projektov došlo a nerozumeli dobre ani e, kritériám výberu. Ďalej, pokiaľ ide o realizáciu samotného projektu už. Primatelia hovoria, že tie pravidlá oprávnenosti nie sú jasné, sú komplikované a dokumentácia, ktorú musia pripraviť, e, aby vysvetlili výdavky, je komplexná. A je to aj z dôvodu toho, že jednotlivé pravidlá, jednotlivá úroveň pravidel e, sa prekrýva. Ďalej je problémom e, zistiť, e, kto je vlastne oprávnený. Je to problémom najmä pre tých nových príjimateľov. Problémom je aj to, že ich kap- administratívne kapacity sú obmedzené, nevedia, ako tie projekty správovať. No a potom posledná časť, oprávnenosť nákladov a požiadavky na nahlasovanie. Tam e, hovorili o tom, že tých postupov je príliš veľa, že mm, je niekoľko kontrolných úrovní a často príjmatelia nevedia, ako si to zinterpretovať. Panuje jednoducho príliš veľká e, miera neistoty ohľadne toho, ktoré náklady budú vo finále preplácané. Hovorili nám, povedali nám ďalej aj to, že musia zbierať príliš veľa údajov, že mm, platby prichádzajú neskoro a tak ďalej. Na ďalšej priesvitke vidíte zo pár číselných údajov, ku ktorým sme sa dopracovali počas nášho prieskumu. Zelená znamená e, to, že zelená znamená to, e, že došlo k riešeniu problémov. E, Červená naopak znamená, že ide o otázky, o problémy, ktoré nenašli riešenie v jednotlivých ustanoveniach fondu a alebo že ide o mm, aspekty, ktoré skrátka e, nefungujú ideálne. Ďalej, užitočnosť nástrojov, tu nám príjimatelia uviedli, že išlo že najdôležitejšími podľa nich boli e, delegované akty, ktoré viedli k zjednodušeniu nákladových možností. Členské štáty ale zaviedli určité opatrenia na podporu príjmateľov, ale tieto opatrenia podľa väčšiny príjmateľov nestačili na zlepšenie situácie. primatelia hovoria, že administratívna záťaž zostáva stále veľkým problémom. Nevedia, alebo nevedia, ako sa majú zhostiť týchto projektov tak, aby dokázali reagovať na jednotlivé výzvy, a ďalej hovorili aj o riziku značných rozpočtových škrtov. Kľúčové, e, kľúčovými otázkami do budúcnosti po roku 2020 hovorili e, príjmatelia e, v tomto ohľade volali potom, aby nedochádzalo k príliš častej zmene pravidiel, hovorili o zjednodušených spôsoboch, eh, hovorili o tom, že treba, aby sme sa mali na pozore, aby sme zohľadňovali špecifický obsah jednotlivých opatrení, najmä keď hovoríme o, sociálnom, o sociálnej inklúzii, kde napríklad pri výsledkoch a E, pri akceptácii výdavkov v nadväznosti na výsledky nemôžeme považovať za dobrý výsledok len situáciu v oblasti zamestnanosti účastníkov, pretože v niektorých prípadoch zkrátka e, e, tento ukazovateľ nemôžno považovať za dobrý. Ďalším problémom je budovanie kapacít. Vyvstáva potreba budovania kapacít a toho, že treba ráznejšie konať v tejto oblasti, najmä pri novom ESF+, kde dôjde k zlúčeniu viacerých fondov, kde um, jednotlivé aspekty budú rozmanitej povahy a práve tam bude dôležité pracovať e, týmto smerom. No a ďalej hovorili aj e, o e, zapojení nových partnerov, nových súčasnených strán. Hovorili o obciach, mestách, mimovládnych organizáciách, organizáciách občianskej spoločnosti, pretože práve tieto subjekty môžu napomáhať v hľadaní zjednodušených e, pravidiel, ktoré dopomôžu k zdarnému výsledku a sú to práve tieto subjekty, ktoré môžu pomôcť pri, pri príprave príručiek, usmernení, ktoré sú užitočné práve pri úspešnom priebehu projektov. Tieto, tak títo aktéry by mali byť zapojení už od samého počiatku prípravy projektov. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Samek, nech sa páči. Ďalším rečníkom bude pán Brozajtis, je riaditeľom Inštitútu verejnej politiky z, vo Vilniuse. Nech sa páči, máte slovo. Pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, som rád, že môžem medzi vami dnes vystúpiť eh, a poinformovať vás o výsledku našej nedávnej štúdie a um, že vám budem môcť povedať o tom, ako boli využité tieto finančné zdroje na to, aby sme mohli na Európskej únii bojovať proti eh, eh, chudobe detí. Nemám veľa času, ale prejdem hneď k prvej priesvitke. Pozrime sa na samotný koncept detskej chudoby a na to, ako vyzerajú trendy a akým spôsobom meriame tento jav v rámci Európskej únie. Ide o e, akutný problém, následne sa pozriem v rámci prezentácie na to, do akej miery sme boli úspešní. E, mm, poinformujem vás aj o návrhoch e, na zlepšenie do budúceho programovacieho obdobia. Chudoba detí je multidimenzionálnym problémom často je vnímaná ako nedostatok peňazí. Určite sa to týka nedostatku um, viacerých aspektov. Um, týka sa to rozvoja, týka sa to um, viacerých oblastí a je zrejme, že ten postup, ktorý sa opíral o práva, ktorý zdôrazňoval to, že dieťa má právo, uh, na to, aby netrpelo žiadnym nedostatkom vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a podobne. To je vec, ktorá je e, zakotvená v mnohých dohovoroch a v základných chartách pochopiteľne e, parlament, rada, títo všetci podporujú tento prístup, ktorý sa opiera o základné práva a ale dôležité je aj zdôrazniť, že výskum jasne poukazuje na to, že tým, tou, tou hlavnou, tým hlavným dôvodom je e, chudoba rodičov a detí, ktoré e, žijú v takejto chudobe, pravdepodobne E, sa nebudú dokázať vymaniť z tejto chudoby ani neskôr potom v dospelosti. Čo dochádza tu k istému povedzme, bludnému kruhu, ktorý by sme e, radi prelomili. Vidíme na ďalšej priesvitke, kde sa momentálne nachádzam, alebo ako vyzerá štatistika. Tie, tie štatistiky, povedzme, ideálne nie sú. Um, hlavné ukazovatele totiž ehm, merajú chudobu domácnosti, eh, ďalej ehm, samozrejme deti, ktoré v takýchto chudobných domácnostiach žijú, čelia riziku vylúčenia a keď sa pozrieme na tie všeobecné čísla, tak tam je vidno, že viac ako štvrtina detí v, v Európskej únii v roku 2016 čela riziku chudoby a sociálneho vylúčenia. Čo je dôležitejšie, 8 miliónov um, zaznamenali um, materiálny nedostatok a tu sa skrýva istá variácia naprieč členskými štátmi a často môže ísť o extrémnu, ek, extrémnu variáciu. Keď sa pozriete na ten graf, možno nevidíte um, presne jednotlivé ukazovatele, ale je tam vidno ukazovatele, ktorými sme sa zaoberali a tá, tá červená farba poukazuje na, na závažný aspekt nedostatku, čo, čo napovedá o tom, že situácia sa skutočne naprieč členskými štátmi môže rôzniť. Situácia je iná v krajinách ako Švedsko, Luxembursko v porovnaní s krajinami ako je Rumunsko či Bulharsko na opačnej strane spektra ide, môžem konštatovať, že ide o skutočne akutný problém a tá dynamika sa rôzni. Celkový počet e, detí, ktoré trpia závažným nedostatkom, sa ale v EÚ e, počas uplynulej dekády trošku, e, trošku zníži, ale keď sa pozrieme na člen, členské štáty, tak aspoň 10 členských štátov zaznamenalo E, nárast naopak. Ako reaguje politika Európskej únie na tento problém? Problém je problémom akútnym, ako som hovoril, v mnohých členských štátoch. Mm, panuje konsenzus v EÚ, že skutočne treba investovať a snažiť sa prelomiť tento blúdny kruh, v ktorom sa nachádzajú deti a rodičia v EÚ a um, existuje konsenzus, že to treba riešiť um, komplexným spôsobom. Komisia vydala odporúčania v tejto súvislosti, boli, rada vydala závery rady, parlament e, takisto prispel svojim dielom, vydal odporúčania. Čiže panuje konsenzus, ale keď sa pozrieme na národný rámec, národný strategický rámec a na agendu európskeho semestra, tak e, vidíme, že tu narastá dôraz na e, problém chudoby, ale menej sa mm, ale veľká väčšina reformných programov analizuje problém detskej chudoby. Ale napríklad e, mnohé z odporúčaní pre jednotlivé krajiny ktorých počet narastol zo 7 na, na 0 v minulom roku. Čiže celkovo ten politický, tá celkovo ten záber politiky nie je taký, ako by sme si želali. Keď sa pozrieme na jednotlivé európske fondy, my sme analyzovali štyri z nich s výnimkou FEADu, fondy z pohľadu cieľov, implementácie ustanovení mm, alebo rozličných exante kondicionalít. Mm, v tomto programovacom období E, sa zacielujú na boj proti chudobe a sociálnej exklúzii je povedzme e, viditeľnejší než predtým, ale neexistuje konkrétne zameranie na chudobu detí a na riešenie problémov detí, ktoré žijú v materiálnom, materiálnej núdzi. E Naša štúdia sa zamerala na intervencie, mm, alebo teda na pomoc e, práve deťom v súlade s nedávnou iniciatívou EP vo vzťahu k Európskej záruke pre deti a e, je vidno, že dochádza k investíciám do mnohých oblastí, cieľom ktorých je priame riešenie problémov deti mm, Určite mm, cieľom je riešiť problémy s mm, núdzou v jednotlivých oblastiach, ale v rámci SF, e SF e, tam ide o prístup k zdravotnej starostlivosti a tam napríklad a tam sme zaznamenali rôznu situáciu napríklad z geografického pohľadu. Mm Venovali sme sa aj oblasti základného vzdelania a e, je tam, je, sú tam isté opatrenia, ktoré možno využiť, e, napríklad e, sociálne bývanie a tak ďalej kde možno istým spôsobom riešiť tento problém. Ale sú tam aj iné opatrenia. Tieto opatrenia sú ale, sú ale viditeľnejšie na úrovni intervencií a keď sa pozrieme celkovo, e, ako členské štáty využívajú financovanie na riešenie problému e, s chudobou detí, tak e, ten obraz nie je súrodý. Áno, má viac ako štvrtina SF je, je, je vyčlenená práve na, opat- na inkluzívne opatrenia a e, miliarda skoro ide e, na riešenie e, Ehm, problémov s tým, že deti odchádzajú priskoro zo školy alebo mm, sú tam presne určené čiastky na riešenie detskej chudoby. Um, vlastne na ďalšej priesvitke uvidíme, že je tu jasný, jasná, lepšia vízia aká, aký podiel pomoci smeruje deťom bez prostriedkov, eh, takisto indikácie máme ERDF, investície do vzdelávania, viac než miliarda je zaplánovaná na vzdelávanie detí skorom e, školskom veku. Vnímame to ako veľmi dôležitý faktor. Ak chceme prelomiť ten blúdny kruh, kruh Fiat vidíme, že e, záber je 11 miliónov detí. veľmi málo opatrení sociálnej inklúzie. Táto pomoc však sú tu náznaky, že je to výrazne efektívne. Pokiaľ ide o ISF, ako som už spomenul, všeobecný pohľad je menej presný. Členské krajiny investujú do relevantných oblastí, najmä u nižšieho veku do určitej nižšej miery do zdravotníctva a ďalších sociálnych služieb, inštitucionalizácia Podarilo sa nám e, cez krajinské štatistiky vidieť, že tento obraz nie je veľmi presný, veľmi konkrétne intervencie, že členské krajiny sú poháňané národnými rámcami, národnými stratégiami, kde ESF, e RDF sa veľmi e, efektívne využívajú na dosahovanie zmien konkrétne v Polsku je iniciatíva, ktorá zlepšila prístup e, pre predškolské vzdelávanie, hlavne na vidieku. Takže na základe tohto celkového prehľadu môžem prejsť k záverom a odporúčaniam. Pokiaľ ide o budúce programové obdobie, pozreli sme sa na terajší návrh. E, je tu zjavne lepšia viditeľnosť otázok spojených s chudobou detí. Je dôležité, že že je tu množstvo príležitostí, ktoré by sa mali využiť keď sa majú rozvíjať národné politické rámce, tiež to vyžaduje. Alebo teda vieme z iných evaluácií ten, tieto programy ex ante conditionality povzbudzujú členské krajiny k zlepšovaniu národných rámcov. Je preto dôležité E, využívať tieto možnosti na zlepšovanie národných politických rámcov, na, zlepš- na boj proti chudobe detí. V členských krajinách, kde sú akutnejšie situácie, Jedna dôležitá príležitosť je vytvoriť špecifické ciele určité aspekty chudoby detí. Takže ďalšou príležitosťou je v prípade tých členských krajín, ktoré majú akutnejšie problémy, zapracovať podiel ESF plus aby sa priamo zameriavali na deti s jasne definovanými geografickými, strategickými usmerneniami. Tie členské krajiny majú tento geografický prístup riešia sa tieto teritoria a tým sa vyriešie problém stigmatizácie. Tu množstvo implementačných e, predpisov, intervencií. My navrhujeme aj rozšírenie tých indikátorov na celý zdieľaný management DSF. Odhadujeme, že akýkoľvek nárast by sa mal obmedziť, pretože to všetko by bolo prevážené väčším podielom, kde sa vlastne pozeráme na to, kde EÚ investuje. Veľmi pekne ďakujem ide o veľmi citlivé témy a e, pre náš výbor to predstavuje absolútnu prioritu. Samozrejme bojovať proti chudobe detí. Máme tu ďalej ďalšiu rečničku, pani Kajmi, ktorá sa bude zaoberať ďalšou témou. Pôjde o e, transnárodnosť, e, alebo teda cezhraničné aspekty ESF. Ďakujem. Vyberiem si tri body pred rečníkov, okomentujem, prispejem na základe vykonanej práce, na základe medzinárodnej platformy v rámci ESF. Prvý bod sa týka partnerstva. Súhlasím určite s prvou rečníčkou, pokiaľ ide o význam posilňovania partnerstva v budúcom programovom období. Partnerstva sú dôležité, aby sa riešili komplexné výzvy, ktoré nás čakajú. SF sa tu spomína, aby sa uľahčovali procesy, takže sa budú spájať e, orgány verejnej správy, s relevantnými aktérmi, mimovládkami a tak ďalej, aby sa uľahčil proces na vzájomného učenia. Tu dva úspešné príklady z implementácie partnerského princípu na základe nadnárodných platformiem. Flámsko napríklad spracovalo všetkých relevantných aktérov naprieč posudzovania implementácie ESF. S relevantnými aktérmi diskutujú, aké sú potreby, ako kroky, špecifické kroky sa môžu zapracovať do operatívnych programov. pred e, e, zverejnením aktéry majú možnosť sa vyjadriť. Riadiaca zložka organizuje návštevy na projektoch priebežne. Podporujú tiež tvorbu partnerstiev na lokálnej úrovni. Ďalší relevantný príklad je príklad Bulharska – Bulharsku sa dosiahol pro pokrok, pokiaľ ide o inštitucionalizáciu. To je relevantné aj k chudobe detí. Avšak skutočnosť, že národná sieť pre deti sa zapojila ako relevantný hráč, to viedlo k zapojeniu inštitucionalizácie ako špecifického cieľu v partnerskej dohode, tiež priradenie zdrojov na tvorbu kapacít pre mimovládky. Tento príklad nám ukazuje, že partnerstva, ak sa dobre implementujú, môžu naozaj prispieť k posilneniu kapacít o verejnej správe aj u jednotlivých e, aktérov. Ďalší bod sa týka e, chudoby detí, boj e, proti sociálnej exklúzii. Súhlasím s predrečníkmi, že to, že sa nespomenulo, že deti sú osobitný cieľ, toto viedlo k zmeškanej príležitosti pri využívaní riešenia chudoby detí. Treba pozitívne uznať, že nový návrh komisie špecificky spomína deti ako cieľovej skupiny. Je tu však i ďalší aspekt, pre mňa veľmi dôležitý, Týka sa toho, ako sa využíva ECF e na riešenie chudoby a sociálnej exklúzie. Ak sa pozrieme na implementáciu tých percent e, vyčlenených na boj proti chudobe, väčšina sa použila na aktívnu inklúziu, osobitne pri aktivácia a zapojenie do e, pracovného trhu. Myslíme si, že skutočnosť, že nový návrh ESF Plus obsahuje boj proti chodobe a podpora sociálnej exklúzie, oddelenie od zamestnanosti a to tiež to, že deti sa osobitne spomínajú ako cieľová skupina, toto podľa nás, a my v to veríme, v budúcom programovacom období povedie k využitiu tých 25 aby sa riešili opatrenia pre populáciu, ktorá nie je v pracovnom veku, tiež pre ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať. Ďalší dôležitý bod, zníženie chudoby by malo byť oddelené od sociálnej E, exklúzie. Ďalší príklad. Inštitucionalizácia existuje v mnohých členských krajinách. Nielen v členských krajinách, ktorých kondicionalita ex ante existuje pre budúcnosť, by bolo odporúčanie také, aby sa umožnili e, podmienky, tak ako sú v návrhu, takto existuje vo všetkých členských krajinách. Vyvíjajú sa tiež stratégie nie len na posudzovanie e, odstránenia chudoby, vrátanie chudoby detí, ale tiež pokiaľ ide o sociálnu inklúziu. Posledný bod sa týka administratívnej kapacity. To spomenul aj pán profesor Andor. Rada by som súhlasím s tým, že posilňovanie administratívnej kapacity na rôznych úrovniach je rozhodujúce pre efektívnu implementáciu fondov. Chcela by som upriamiť pozornosť poslancov a zamestnancov na to, že te, momentálny e, tematický cieľ 11, posilnenie inštitucionálnej kapacity aktérov, a efektívna administrácia už nie je obsiahnutý v ESF+. Definujú sa tu podmienky pre vytváranie kapacít. Avšak administratívna reforma prejde na štrukturálnu reformu po podporný program. To je ďalší program. Zodpovedný tu nie je DG EMPL. My by sme odporúčali, aby osobitná pozornosť sa venovala tomu, ako sa koordinujú jednotlivé nástroje, aby sa zabezpečili lepšie synergie medzi nástrojmi, pretože administratívne kapacity sú relevantné pre implementáciu e, e, cieľov ESF+, ako je modernizácia inštitúcií pracovného trhu, vrátanie služieb verejnej zamestnanosti, efektívnosti pracovného trhu vzhľadom na tréningov, systém školiteľstva a prístup k sociálnym službám, zdravotníctvu, ako aj modernizácia sociálnej ochrany. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem všetkým našim hosťom. Myslím, že môžem konštatovať, že to bolo veľmi zaujímavé. Prepačte, že som, eh, že som to trošku skrátila, ale išlo všetko o veľmi zaujímavé témy a ja ako správodajkyňa by som sa chcela samozrejme spýtať ešte na nejaké veci mm, Najprv mm, ide o čerpanie fondov. Chcem sa spýtať, pokiaľ ide o fondy, ktoré sú určené na boj proti nezamestnanosti mladých. Mm, nezamestnanosť mladých je veľmi dôležitou témou pre tento parlament je veľmi dôležité mať dispozícii príslušné fondy na boj proti, proti mm, nezamestnanosti mladých a mm, predtým sa v oblasti fondov nevyžadovalo spolufinancovanie zo strany členských štátov, ale v súčasnom novom období sa, sa, e, sa znižuje miera spolufinancovania. Mm, rada by som sa spýtala, mm, aký vplyv to bude mať na, naš, na našu prácu. Vieme, e, že sú tu členské štáty, ktoré majú problémy s predkladaním, s predkladaním návrhov a podobne. Ďalej potom, pokiaľ ide o podporu najodkázanejších, tam by som sa chcela práve spýtať všetkým všetkým nám je jasné, že zlúčenie fondov môže nápomôcť, síce že v rámci jedného projektu budeme môcť zaintegrovať opatrenia rozličného charakteru. Ale mm, sociálne subjekty zdôrazňujú, že to môže viesť k istému nebezpečiu a síce, že e, konkrétnejšie ciele sa môžu oslabovať e, v rámci optiky tých takých všeobecnejších cieľov a preto je veľmi dôležité, aby sme mali názreteli, aby to, aby skutočne eh, jednotlivé prostriedky boli dobre zacielené a práve v tejto súvislosti sa chcem spýtať, akým spôsobom budú konkrétne riešené tieto aspekty. Toľko z mojej strany v tejto chvíli. Ďakujem vopred. Neviem, kto si želá zareagovať. Neviem, či komisia si želala vystúpiť a takisto položiť nejaké otázky našim hosťom. Takže nech sa páči, pán Andor vystúpi ako prvý. Well, I will start with... za pár komentárov a potom snáď kolegovia ma doplnia. Sú to kritické e, otázky pokiaľ ide o iniciatívu k nezamestnanosti mladým. To be linked to the macroeconomic situation and it has to be... Makroekonomická situácia treba by ju chápať tak, že nezamestnanosť mladých je veľmi reaktívna na obchodný cyklus. Tá nezamestnanosť mladých rastie, ekonomika klesá a súčasne členské krajiny zažívajú väčšie a väčšie prekážky než za normálnych časov a to vysvetľuje špecifickú potrebu spolufinancovania, pred, pardon, predbežného financovania z roku 2015. Takže ja si myslím, či je to vo vnútri alebo mimo ESF+, to nie je rozhodujúca otázka. Ľudia musia si uvedomovať cyklus, potreba tohto typu finančného zasahovania zo strany EÚ je intenzívnejšia, keď členská krajina má menej e, priestoru na manevrovanie a to treba nejakým spôsobom riešiť. Ďalej, keď ofend, Otázka znie, alebo otázka je oveľa zložitejšia. Vy sa totiž pýtate na prelomenie blúdneho kruhu. Nuž, ja si myslím, sa treba výrazne zamerať na prevenciu, pokiaľ ide o bezdomovectvo napríklad. Je oveľa ľahšie predchádzať, než riešiť potom eh, eskaláciu Spojené kráľovstvo veľmi úspešne potlačilo bezdomovectvo, ale od krízy opätovne sa to zrýchlilo. Veľa viac migrantov z EÚ sa tu zapája. Potom je tu aj otázka zodpovednosti. Keď sa krajina necíti zodpovedná, ignoruje tento aspekt, a to umožňuje zvyšovanie nákladov. Avšak toto je tiež otázka Rómov, či budeme tolerovať koncentráciu tej materiálnej deprivácie. A potom samozrejme v rokoch 2011 a ďalších sme my s pani Redingovou sa zaoberali práve inklúziou Rómov. Na jednej strane tu boli politické usmernenia, potom financovanie. To nikdy nepostačuje ako akcie. Veľmi pekne ďakujem pani Samek, nech sa páči. Želali by ste si niečo doplniť na záver? Niekoľko pripomienok. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo. Pre mládež jeden e, aspekt okrem ekonomického cyklu a krízy je jasné, že mládež a nezamestnanosť je, vysoká, je vyššia tam, kde ekonomické podmienky sú horšie. Takisto problém e, regulácie trhu práce a prítomnosť e, politiky E, e, podpory e, školstva. Čiže možno z tohto by sme sa mohli ponaučiť na základe vzájomného, vzájomných opatrení a čo sa dá urobiť za špecifických podmienok. Existujú aj programy, čo sa týkajú predčasného odchodu zo školy, o čom sme hovorili. Často vo väčšine krajín sme mali vysoké miery ktoré tvoria mladí ľudia, ktoré ani nehľadajú e, prácu, čiže formálne nie sú nezamestnaní, jednoducho sú neaktívni. Čiže znovu je tu aj rodový rozdiel, sú tu mladé ženy, sú to mladé ženy predovšetkým, takže znovu e, otázka starostlivosti o deti, otázka zamerania politiky na špecifický problém. Čiže problém e, predbežného financovania spojený s ekonomickou krízou E, fiškálnymi prekážkami súhlasím, to by e, malo byť zohľadnené. Neviem toho veľa o fonde FIET. Takže pre tie najznevý, najznevýhodnejšie, najzvýhodnenejšie skupiny je potrebné zlúčiť viaceré formy podpory, ubytovanie, stravu, ale aj podporu pri vzdelávaní, pri zabezpečovaní e, z práce a tak ďalej. Čiže keď to spojíme so sociálnym fondom, to by bol dobrý nápad. Je pravda, že sú rozdielne typy fondov a zameraní a cieľov, čiže nebude ľahké zvládnuť to homogénnym spôsobom, aby e, sa naozaj dalo zasiahnuť, aby sa dalo zasiahnuť e, na základe viacerých typov intervencií. Muchas gracias. Veľmi pekne ďakujem. Pán Brozaitis, nech sa páči. I can uh, only very shortly add on... Len stručne uh, doplním takisto ako je navrhnuté v našej štúdii, jeden spôsobom, ako zaintegrovať tieto služby, je e, podporovať e, územnú perspektívu, oblastnú perspektívu veľmi v súlade s tým, čo sa deje na základe integrovaných územných e, opatrení, čiže boli, aby boli identifikované tie najkritickejšie územia a aby potom sa to ESF Plus investovalo koordinovaným spôsobom práve do týchto území. Ďakujem. Kajmi na záver. Eh, Čo sa týka FED, je veľmi dôležité, že sú tu konkrétne ciele, alokácie ako eh, teda potravinovú pomoc eh, zacieliť, alebo tam, kde je materiálna chudoba, ale časom by sme mali Eh, nemali, mali poskytovať viac ako len potravinovú pomoc a materiálnu pomoc a eh, posunúť sa smerom k preventívnej politike, pretože poskytovanie stravy to možno eh, niekoho zachráni pred chudobou, ale nezmení to situáciu tej osoby, neposilní to tú osobu. Čiže je e, zaujímavé vidieť, že počas tohto súčasného obdobia veľmi málo členských štátov rozhodlo, že skombinuje e, dva operatívne programy, ktoré sú možné v rámci súčasného FEAD. Zatiaľ čo najefektívnejšie opatrenie by bolo naozaj e, spojiť materiálnu pomoc so opatreniami sociálneho začlenovania. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem našim hosťom, eh, komisii, všetkým. Myslím, že išlo veľmi eh, zaujímavú tému. Mm, pani predsedajúca ďakuje aj tlmočníkom a pani mm, myslím, že sa vidíme 6. septembra, 9 prepačte, e, o pol desiatej mi hovoria kolegovia, takže vidíme sa 6. septembra 10.30. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.